slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci a poslankyne výborov, všetci účastníci a poslucháči a diváci. Ja by som vám chcel predstaviť vízie, vízie pre moje portfólio, dva hlavné oblasti, európska susedská politika a rozšírenie a rozšírovacie alebo rokovanie o rozšírení Európskej únie. Teším sa na spoluprácu s vami v týchto veľmi zaujímavých a dôležitých otázkach. Vaše názory sú veľmi dôležité pri štruktúrovaní mojej budúcej úlohy. Európska únia e, pustila prelomový mierový projekt a tak politika susedstva, ako aj politika rozširovania sú pokračovaním tohto projektu mierového, vybudovaného na našich základných hodnotách. No a nezabúdajme na to, že približne pred dvoma rokmi sme obdržali Nobelovú cenu za mier. Ja profil Európskej únie v obidvoch oblastiach chcem konkretizovať. Európska únia musí byť priamo v teréne jasne viditeľná a zastupovať naše záujmy a je to tiež nevinutný reformný partner pre naše susedské štáty. Európska únia musí si jasne stanovovať ciele, musí byť ambiciozná a sebavedomá pri plnení svojej úlohy ako aktívneho hráča v politike susedstva a musí byť otvorená v komunikácii e, o našej práce s našimi občanmi, ako aj v zahraničí. To vidím ako moju misiu v súladení a harmonizácii práce s Európskym parlamentom a vysokou predstaviteľkou a podpredsedničkou komisie. Dámy a páni, dovolte, aby som začala rozšírením. Pán uh, Juncker povedal, že nedojde k žiadnym ďalším rozšíreniam počas najbližších 5 rokov, pretože je teraz čas, aby sme konsolidovali to, čo sa dosiahlo medzi 28. A realisticky prakticky žiaden partner v podstate ani nebude plne pripravený v takomto období. Ale neznamená, že máme zastaviť naše činnosti alebo nekonať. Práve naopak. Moja úloha bude pomôcť sa tým krajinám, ktoré sa chcú do EÚ pripojiť a zabezpečiť všetky to, aby všetky kritéria boli plne splnené. Moje čas, za, ako, keď som bol komisárom pre regionálnu politiku, mi preukázal, aké je nevyhnutné pripraviť nových budúcich členov EÚ dôkladne pre budúce zodpovednosti. Ja vidím také tri kľúčové otázky pre budúce rokovanie a rozširovaní. Otázka právneho štátu, základných práv, hospodárstvo a správne fungujúca demokracia. Tieto tri veci spolu s príslušnými administratívnymi kapacitami. Toto sú podstatné veci, E, počas našich rokovaní a môj hlavný leitmotiv bude kvalita, pred, kvalita je dôležitejšia než rýchlosť. E, tak už predtým budem sa snažiť pripravovať aj návrhy, ako zabezpečiť plnenie týchto priorít. A pokiaľ ide o spravodlivosť a právny štát, budem úzko spolupracovať e, s podpredsedom komisie aj komisárom pre rodovú rovnosť a komisárom pre migráciu a vnútro, bojovať proti organizovanému zločinu, e, zabezpečovať administratívnu reformu, nezávislé súdnictvo, to sú základné veci, bez ktorých sa, ne, ktorých sa nedá ustúpiť. A to isté platí pre základné práva. Diskriminácia nemá žiadne miesto v spoločnosti také, ako je, ktorá by sa chcela pripojiť k EU. A druhá taká kľúčová otázka je hospodárstvo naše úsilie v po ekonomickom raste a zamestnanosti. Chcel by som sa ešte raz pozrieť na ekonomické kritéria ehm, pre pridruženie. Pozrime sa na naše skúsenosti z európskeho semestra a zabezpečme, aby naše kritéria pre rozširovanie e, plne vyhovovali a splnili tie, ktorých sú, chcú stať členmi a aby to viedlo k ich e, lepšej, lepšej prosperite. A je dôležité, aby e, aj to bolo trvalo udržateľné, musia, musia byť výsledky, ktorým ľudia rozumejú. Ja sa takisto budem vyjadrovať k reformám. Ja som mm, už hovoril o regionálnej politike a chcel by som podporiť partnerov, tak aby sme identifikovali e, spoločné e, silné, spoločné sily, silné stránky a využili ich pri, e, pri úsilí tý, zlepšenia týchto vybraných sektorov. Takisto je potrebné vybudovať si verejnú podporu v rámci e, predvstupovej podpory a tiež spolupracovať s medzinárodnými finančnými inštitúciami, aby sme vytvorili lepšie viditeľné výsledky. Tretia podstatná otázka je skutočná hlboká demokracia. Táto snemovňa a národné parlamenty prispievajú reformnému procesu v krajinách, ktoré chcú, chcú pristúpiť do Európskej únie, to znamená podporou ich spravodlivých volieb, podporou nezávislých médií, transparentnej vlády a na toto potrebujem vašu podporu. A keď chceme, musíme takisto spolupracovať užšie aj s občianskou spoločnosťou, aby sme zabezpečili reformy. Ja som povedal, že nesmieme e, zastať túto aktivitu. Naopak musíme ešte posilniť tieto aktivity s našimi partnermi. E, musíme maximálne sa snažiť e, zabezpečiť regionálnu spoluprácu a pomáhať riešiť rôzne bilaterálne otázky a problémy. Naši partneri nemôžu sa dostať na európsku cestu, kým neprekonajú e, si dedictvo z minulosti predovšetkým. Čiže ja sa budem maximálne snažiť, aby sa región stabilizoval a budem podporovať aj hlbší dialog medzi Belehradom a Prištinou. Krajiny Západného Balkánu musia byť oveľa lepšie prepojené medzi sebou aj s úniou. Tento región nesme byť len eh, takou bielou, bielým miestom na mape eh, ciest, eh, železníc a energetických sietí. Je to v našom spoločnom záujme, aby sa rozširovala doprava a energetická infraštruktúra na Západnom Balkáne v rámci sieti TNT a TNE. A toto musia byť spoločné ciele a tie musia prekračovať hranice Takisto by som chcel využiť svoje skúsenosti z e, práce regionál, komisára pre regionálnu politiku, aby som zabezpečil to, že investície musia byť efektívne a dobre zacienené a dobre spravované. Takisto by som chcel oživiť spoluprácu s, eh, medzi makroregiónmi v samotnej EÚ. Chcel by som ďalej pracovať na tom, aby sa ten orliv mozgov, čo tu máme, skôr zmenil na cirkuláciu mozgov a podporiť programy mobility a napokon um, Samozrejme musí sa Únia snažiť o podporu reforiem Turecku. Chcel by som modernizovať e, celnú úniu, rozšíriť aby to, o to, aby pokrývala aj služby a verejné obstarávanie a polnospodárske produkty. Musíme e, presadzovať naše, naše spoločné záujmy, ale E, rokovania o, o pristúpení e, budú len úspešné len vtedy, keď Turecko sa skutočne bez výhrad zaviaže dodržiavať univerzálne práva a bude pokračovať v reformách. Vážení poslanci, keď bola prijatá naša susedská politika pred desiatimi rokmi, kto predpovedal, že čo sa stane na východe a na západe, tá miera nestability a preto E, spolupráca s našimi susedmi nie je už iba o budovaní um, prosperity a bezpečnosti, ale už teraz ide aj o našu vlastnú bezpečnosť, e, o udržanie našich e, vlastných univerzálnych hodnôt a presadzovanie našich vlastných záujmov. Ale predovšetkým si musíme uistiť tom, že robíme všetko preto, aby sme vyriešili súčasnú krízu na Ukrajine. Našim celkovým cieľom musí byť riešenie, ktoré bude rešpektovať e, územie Ukrajiny a jej územnú celistvosť, e, zvrchovanosť a nezávislosť a dodržovanie medzinárodného práva. My musíme podporovať e, základné právo Ukrajiny a jej občanov prijať svoje vlastné strategické rozhodnutia E, podpísanie asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou a jej ratifikácia touto snemovňou to boli milníky, ktoré e, zabezpečujú silné politické a ekonomické prepojenie medzi EÚ a Ukrajinou, ale tiež e, by to, to predstavuje väčšiu stabilitu a prosperitu pre celý európsky kontinent. E, ENP je vlastne rámec pre nevyhnutné zapojenie, teda susedská politika pre východ a juh. Avšak e, musí tiež e, brať do úvahy aj meniace sa okolnosti. Prezident Juncker ma požiadal, aby som predložil odporúčania už počas prvého roku. Budem o tomto veľmi intenzívne diskutovať aj s vami ale niektoré veci už sú teraz jasné. Poprvé, vždy sme hovorili, že susedská politika musí mať diferencovaný prístup ku každej krajine. Teraz už naozaj sa z toho musí stať skutočnosť. Po druhé, politika musí byť flexibilnejšia a umožniť rýchlu reakciu tam, kde naši, naši partnery potrebujú. Po tretie, chceme si byť istí, že máme tie správne nástroje pre spoluprácu vo všetkých kľúčových otázkach vrátane energetiky, obchodu a migrácia, migrácie. A po štvrté, musíme posilniť spoločné vlastníctvo našich vzťahov s našimi susedmi. Potrebujeme silnejšie zapojenie občianskej spoločnosti v širšom zmysle slova, vrátanie um, podnikov. A chcel by som povedať ešte aj toľko, že keď naši partnerím, Um, zabezpečujú lepšie riadenie a reformy, tak aj Únia musí uh, splniť to, čo slúbila. A keď naši partneri nesplnia to, čo mali, tak musíme mať jasnejšiu stratégiu, aby sme presadzovali naše záujmy a uh, vysvetľovať, prečo trváme na našich princípoch. A na východe východné partnerstvo predstavuje dobrý rámec, ktorý tiež sa musí prispôsobiť uh, vývoju a situácii. Som pres, presvedčený, že Ukrajina, Gruzinsko, Moldavsko dostanú všetkú podporu, aby mohli prijať svoje demokratické rozhodnutia, aby mohli vykonať politické a ekonomické reformy. Podpora komisie pre Ukrajinu bude kľúčovou, hrať kľúčovú úlohu pri našej práci v rámci podpory rekonštrukcie východnej Ukrajiny. Chcel by som zdôrazniť spoluprácu s Arménskom a Azerbajdžanom a mám alebo zamýšľam vstup, podporiť e, už prestať s tou politikou kritiky voči Bielorusku. Takisto by, budem podporovať Federiku Mogherini pri podpore európskej úlohy a prispievať riešeniu rôznych zmrazených konfliktov v, v rámci východných eh, susedov. Tiež by som chcel podporovať dialog s Ruskom. Rusko nesmie podceňovať eh, schopnosť EÚ trvať na svojich zásadách a tiež musí pochopiť, že naša susedská politika a východné partnerstvo množstvo, nie sú projekty, ktoré sú pripravené na, alebo určené že tu budú na účet Ruska. A pokiaľ ide o juh, ehm, musíme jasne vyjadriť, aký máme princíp diferenciácie a musíme to pri, um, podporovať partnerov, konkrétne Tunisko a Maroko a podvoriť ich, ich aby sme demonstrovali, že demokratický dialog naozaj prináša miera prosperitu. V Sýrii máme obrovskú politickú a humanitárnu krízu. Nesmieme um, to, na to zabúdať kvôli tomu, že aj inde sú problémy. Je treba pokračovať ďalej v politickom procese. Pomoc musí naďalej ísť tým, ktorí um, pomáhajú aj konkrétne tým, ktorí ktorí pomáhajú v Jordánsku a v Libanone. V Egypte tá politická situácia, tvrdé ekonomické podmienky naozaj si vyžadujú veľmi jasnú a konštruktívnu činnosť a tiež nesmieme nechať Líbiu, aby spadla do chaosu a preto budem podporovať politický dialog pre pomoci um, prechodu k držateľnému poriadku. Takisto budeme sa snažiť prispievať eh, mierovému procesu na Blízkom východe spolu s pani Mogherini eh, využívaním rôznych nástrojov, ktoré Európska únia má k dispozícii. Vážení poslanci, ešte len slovo o krajinách európskeho ekonomického priestoru a ekonomického E, priestoru voľného obchodu a ako e, spolu s e, vysokou predstaviteľkou budem spolupracovať smerom k prehrúbeniu spolupráce, tak aby náš vnútorný trh a štyri slobody boli zabezpečené a rešpektované. Nie je možné si vyberať to, čo sa nám hodí. Dámy a páni, Európska únia i susedia stoja pred obrovskými výzvami. V určitej chvíli takej chvíli, kedy sú naše obme, finančné zdroje obmedzené. A Únia, musí sa chopiť svojho, svojej zodpovednosti a musí sa sústrediť tak na susedskú, ako aj na politiku rozširovania. Chcel by som um, vám slúbiť spoluprácu s vašimi výbormi, tak aby sme zabezpečili, že EÚ bude mať proaktívnu a cieľenú politiku so svojimi, voči svojim partnerom um, prospech občanov. Ehm, som ehm, možno, že nadšený, ale zároveň aj pragmatický, takže budem, e, spolupracujeme spolu s e, realistickým pohľadom a nadšením, aby sme posilnili naše partnerstva so susedmi, pretože to je všetko, bude to vedené pod, v rámci našich e, európskych záujmov. Ďakujem pekne za pozornosť. Herzlichen Dank, Herr Kommissar.